E Dobrý deň, kolegyne a kolegovia. Vítam medzi nami pani predsedničku Európskej komisie, pani von der Leyenovú a rovnako vítam aj e, zástupcov chorvátskeho predsedníctva Teraz tu máme návrh mandátu o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a preto e, dám hneď slovo e, pani ministerke, zástup, ktorá tu reprezentuje radu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne a poslanci. Po vstúpení do platnosti zmluvy o vystúpení a po skutočnom vystúpení Spojeného kráľovstva teraz eh, načíname novú fázu rokovaní. Aby sme eh, to mohli zrealizovať, musíme dať eh, negociátorom únie mandát. Ten mandát musí stať na pevných základoch. V tejto súvislosti by som chcela nadniesť niekoľko námetov, ktoré by nás mali usmeňovať v tomto mandáte. V prvom rade Komplexný mandát, ktorý žiada Európska rada, e, znamená, že e, rozsah rokovania je veľmi široký. Musíme teda včas začať, pretože keď včas začneme, včas príjmeme ten mandát. Chceli by sme ho prijať na zasadnutí v Rady pre všeobecné záležitosti 25. februára. Čas je o to viac e, naliehavý, keďže e, Boris Johnson nechce e, predlžovať prechodné obdobie do konca roku 2020, teda ktoré uplynie do konca roku 2020. Tento rokovací mandát je len mandátom, nie výsledkom rokovaní a preto nemôžu byť podrobne upravené všetky naše požiadavky, očakávania, ponuky a isté dohody eh, a ústupky, nad ktorými sa môžeme zamyslieť. A okrem toho, eh, tým sa dostanem k jednotnosti a eh, obmedzenému času. Veľmi preštriktívny mandát by si vyžadoval viac času na vyriešenie všetkých odlišných priorít. Musíme sa zamerať na záujem únie a dosiahnuť výsledok, ktorý bude férový a spravodlivý voči všetkým členským štátom a ich občanom. A musíme zohľadniť aj červené línie Spojeného kráľovstva. E, vláda Spojeného kráľovstva chce ukončiť voľný pohyb, čo bude mať jasný dopad na práva občanov v oblasti mobility a chcú sa tiež odkloniť od regulatívneho rámca EÚ, čo bude mať rovnako zjavné dopady, pokiaľ ide o prístup k jednotnému trhu a obchodu vo všeobecnosti budúcnosti. Čo sa týka podstaty mandátu, vo viacerých sektoroch, na ktoré sa to má vzťahovať. Myslím si, že zdieľame názor e, parlamentu, tak ako je e, uvedený vo vašom návrhu uznesenia. Čiže je tam dosť vysoká ambícia v porovnaní s vzťahmi EÚ s inými štátmi. Avšak musí byť jasné, že to nemôže viesť k tomu, že Spojené kráľovstvo bude mať také isté výhody ako členský štát, najmä vzhľadom na ich červené línie. Ale chcem sa stručne zamerať na horizontálnejšie aspekty partnerstva e, teda e, riadenie a rovnaké podmienky pre všetkých. Nesmie byť žiadna pochybnosť, že EÚ môže e, byť ochotná ponúknuť ambicióznu e, zónu voľného obchodu, alebo dohodu o voľnom obchode, ale nesmie to byť na úkor konkurenčnej pozície firiem v EÚ, nesmie to byť na úkor sociálnych a zdravotných štandardov alebo pravidel štátnej pomoci. Čiže inými slovami, partnerstvo by malo obsahovať e, široké ustanovenia týkajúce sa rovnakých podmienok pre všetkých na základe vysokých štandardov. To je o to relevantnejšie vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo vyhlásilo, že sa chce od odkloniť od EÚ. Podľa mňa to veľmi úzko súvisí s otázkou efektívneho riešenia sporov, presadzovania a nápravných prostriedkov. Nemá zmysel mať nejaké širokosiahle ustanovenia o rovnakých podmienkach pre všetkých, ak sa nebudú dať presadzovať. Ešte dve dôležité poznámky tu mám. V prvom rade, aj keď si uvedomujeme, e, aká je línia britskej vlády, že chcú ukončiť voľný pohyb osôb Mali by sme sa postarať o to, aby náš budúci vzťah, o ktorom čo skolo začneme rokovať, bol dostatočne ambiciózny, pokiaľ ide o mobilitu. Po druhé, a to súvisí s mojou predchádzajúcou pripomienkou, tieto rokovania dajú tak našim inštitúciám, ako aj komisii e, dosť práce na, dostat, na veľmi dlhé obdobie. Ale nemali by sme zabudnúť na dohodu o vystúpení. Musíme monitorovať jej riadne uplatňovanie. A preto ešte raz máme spoločný záujem e, v nadchádzajúcich rokovaniach e, presadzovať dobrú spoluprácu ktorú očakávame vo fáze Brexitu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani ministerke Birnic a teraz dávam slovo pani minister, pani predsedničke komisie, pani eh, von der Leyenovej. Nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne. Iba pred dvomi týždňami sme sa rozlúčili s našimi britskými priateľmi, eh, keď sme sa spievali Old Lang Syne. A Eh, myslím si, že to bol veľmi emocionálny, veľmi silný moment v parlamente, moment na akúsi oslavu starých dobrých časov. Veľmi, veľmi, veľmi pekne vám ďakujem za dôstojnosť a eh, srdečnosť tohto gesta. Bolo to naozaj mimoriadné. Odvtedy sme sa pohľadom obrátili do budúcnosti našich vzťahov so Spojeným kráľovstvom a tieto rokovania začneme s najvyššími možnými ambíciami, pretože starí dobrí priatelia, ako je Spojené kráľovstvo my, by sa nemali uspokojiť s eh, niečím menším. Boris Johnson povedal, že Spojené kráľovstvo bude globálnym šampiónom voľného obchodu. Koniec citátu. Úprimne povedané, to je hudba pre naše uši, lebo E, systém e, založený na pravidlách naozaj e, je pod palbou a my potrebujeme, aby sa k nám pridali priatelia, aby ten systém bol férovejší a silnejší. A o to sme sa my, v Európania, vždy snažili, za to sme bojovali, za obchodný systém, ktorý je na jednej strane otvorený a na druhej strane férový. Pretože čo vlastne znamenajú dohody o voľnom obchode? Musia nahradiť neistotu, dobrým súborom pravidiel vytvárajú nové trhy pre malé a stredné podniky. Dohody o voľnom obchode musia byť prínosné pre ľudí a to je presne opodstatnením našich eh, dohod o voľnom obchode, napríklad s Kanadou a Japonskom. Nie sú to len E, spôsoby, ako e, zvýšiť naše bilaterálne výmeny e, obchodu služeba občanov, ale zároveň zvyšujú štandardy v celom rade záležitosti od pracovného práva až po environmentálne aspekty. Preto sme na tieto dohody hrdí. Len sa opýtajte našich japonských alebo kanadských priateľov sú radi, že sme spojili sily, aby férovosť prevládala v našom globalizovanom ekonomickom systéme. Sú radi, že sa mohli spojiť s Európskou úniou, pretože v dnešnom svete úprimne veľko, na veľkosti záleží. A máme tu jednotný trh 440 miliónov ľudí. To, čo som práve opísala, to je naša ambícia. Naša ambícia pre našu dohodu o voľnom obchode so Spojeným kráľovstvom. Keď sme sa dohodli na politickej deklarácii so Spojeným kráľovstvom, Našou ambíciou bolo mať nulové clá a nulové kvóty v našich obchodných vzťahoch týkajúcich sa všetkých tovarov. Niečo, čo sme ešte nikdy predtým neponúkli žiadnemu inému štátu. To je nový model obchodu, jedinečná ambícia, pokiaľ ide o prístup k jednotnému trhu. Avšak, samozrejme, vyžaduje to aj primerané záruky, pokiaľ ide o férovú hospodárskú súťaž a pokiaľ ide o ochranu sociálnych, environmentálnych a spotrebiteľských štandardov. Čiže to je to v krátkosti to rovnaké, e, to, to vyrovnané hracie pole pre všetkých. Diskutovali sme o rôznych modeloch obchodných dohôd, ale všetky tieto modely, nech už si vyberiete čokoľvek, majú jednu vec spoločnú nie sú spojené iba s právami, ale aj s povinnosťami pre obidve strany. Napríklad, keď sa pozrieme na kanadský model, a to je model, o ktorom hovoril Boris Johnson, Samozrejme, naša dohoda s Kanadou e, odbúrava clá e, v celom širokom rade tovarov, ale nie e, na všetky tovary. A samozrejme, naša dohoda s Kanadou odbúrava väčšinu kvót, ale celkom určite nie všetky kvóty. Napríklad ešte stále sa uplatňuje, uplatňujú kvóty na hovedzie a kukuricu ale samozrejme e, my si naďalej udržiavame naše štandardy a tieto štandardy treba dodržiavať aj zvonka. A trošku ma prekvapilo úprimne povedané, keď som počula premiéra Spojeného kráľovstva hovoriť o austrálskom modeli. Bez pochyby Austrália je veľmi silným, podobne zmýšľajúcim partnerom, ale Európska únia nemá voľnú, e, dohodu e, o obchode s Austráliou. Momentálne obchodujeme e, na základe podmienok VTO. A ak toto je britské rozhodnutie, fajn, nemáme s tým problém, ale Momentálne sa práve e, dohodujeme za Austráliou, že tú situáciu chceme ukončiť a že chceme mať s nimi e, dohodu o obchode. Samozrejme, že Spojené kráľovstvo sa môže rozhodnúť, že chce menej, ale ja si myslím, že by sme mali byť o mnoho ambicioznejší. A e, premiérov prejav v Greniči je pozbudzujúcim východiskom pripomenul všetko, čo Spojené kráľovstvo dosiahlo, pokiaľ ide o sociálnu ochranu, klimatické e, kroky, pravidlá e, hospodárskej súťaže a za to e, Spojené kráľovstvo samozrejme chválim. Nie je teraz správny moment znižovať sociálnu ochranu alebo nebrať ochranu klímy vážne. Naozaj nie je teraz správny moment znižovať pravidlá ochrany hospodárskej súťaži Eh, ja som počula, čo eh, Boris eh, Johnson hovoril napríklad o ochrane počas rodičovskej dovolenky, pokiaľ ide o znižovanie emisí uhlíka, ehm, ide mu o ehm, ambicióznu ochranu hospodárskej súťaže. To chceme aj my, takže dohodneme sa formálne na týchto cieľoch a potom môžeme spustiť e, hospodárskú súťaž, ktorá bude dynamická a bude prínosná pre Spojené kráľovstvo aj Úniu. Môžem povedať, že je to v našom spoločnom záujme a čo je najdôležitejšie, bude to v súlade s hodnotami, ktoré zdieľame, hodnotami otvorenosti, hodnotami e, férovosti sociálnej spravodlivosti a e, slobodného podnikania. A to nie sú iba hodnoty starých dobrých časov. To sú hodnoty, ktoré sú tu natrvalo. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Chcem vás len informovať, že Task Force je pripravená začať rokovania. My sme naštartovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem, vážená pani predsednička komisia, komisie a teraz si vypočujeme zástupcov jednotlivých politických skupín. E, pán e, McAllister dostáva slovo za EPP. Dve minúty, nech sa páči. Pán predseda, dámy a páni, e, uznesenie k návrhu mandátu, o čom diskutujeme dnes e, pred dním, je vlastne prvým výsledkom tej koordinačnej skupiny, e, ktorú vediem. Chcem poďakovať členom, ako aj so zahrnu- zapojeným výborom za ich príspevky v nesmierne krátkom čase. Podľa mňa je výsledok veľmi dobrý, je to veľmi vyvážené uznesenie. Iba 9 dní po tom, čo Michel Barnier predstavil návrh mandátu e komisie. Sústredíme sa na obsah a architektúru budúcich vzťahov e, Spojeného kráľovstva s Európskou úniou. Chcem vyzvihnúť tri hlavné princípy, ktoré sú mimoriadne dôležité. Poprvé, integrita a správne fungovanie jednotného trhu, colná únia, a štyri slobody. To musí ostať zachované. Po druhé, tretia krajina nemôže mať rovnaké práva a výhody ako členský štát EÚ. A po tretie, rovnaké podmienky pre všetkých, rovnaké hrancie pole, to je predpokladom akékoľvek budúcej dohody. Nemali by sme e, sa mm, a ne, nezačneme sa pretekať v tom, kto e, vie toho dať menej. Ako povedala Ursula von der Leyen, mm, chceme tu mať partnerstvo ďaleko nad rámec obchodu. Mm, rozsah môže byť od ochrany klímy, rybolovu, dopravy, finančných služieb až po bezpečnosť. Áno, sme pripravení navrhnúť nové partnerstvo s nulovými slami, nulovými kvótami a nulovým dumpingom. Avšak dohoda o voľnom obchode so Spojeným kráľovstvom nebude ekvivalentom úplne hladkého obchodu. Okrem rokovaní o budúcich vzťahoch je veľmi dôležitá aj dohoda o vystúpení. Týka sa to najmä práv občanov, finančných povinností, e, protokolu o Írsku a Severnom Írsku. Náš hlavný vyjednávač Michel Barnier ktorého e, prácu si e, cenia príslušníci všetkých e, politických skupín v parlamente. Slúbil, že bude parlament priebežne plne informovať o tomto procese. Ďakujem pekne. Prezidente. Ďakujem a teraz dávam slovo pani predsedničke Garcia Pérez SD. 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem, vážený Pán predseda, v mene skupiny SAD chcem poďakovať Európskej komisii a najmä týmu pána Barniera za úsilie a vypracovanie smerníc, na základe ktorých sa budú, bude rokovať o budúcom rámci spolupráce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. My sme vyslali silné posolstvo ambície, eh, ohľadne budúcich vzťahov budú závisieť od vôle britskej vlády, prijať e, naše e, požiadavky v oblasti sociálnej, e, daňovej a environmentálnej. Od 1. februára je Veľká Británia treťou krajinou a stratila svoje politické práva. Teraz máme 11 mesiacov na to, aby sme vynegociovali komplexnú správu a vybudovanie tejto novej asociácie E, bude iné, nebude nič e, také e, jednoduché, ako bolo doteraz. Európska únia chce dosiahnuť komplexnú dohodu so Spojeným kráľovstvom, ale čím viac pochybností predloží Spojené kráľovstvo, bude to zložitejšie. Ale ak Spojené kráľovstvo vyjadrí a prejaví vôľu byť Eh, loajálnym partnerom, tak mu poskytneme takú asociáciu, ktorá zabezpečí prosperitu občanov na oboch stranách Lamanského kanála. A my sme k tomu ochotní navrhnúť návrh dohody o slobodnom obchode, o voľnom obchode všetkých tovarov a podobnú zmluvu o službách. Ak chceme, aby tieto výhody sa stali realitou, potrebujeme e, spoluprácu v súdnej, bezpečnostnej oblasti, multilaterálne dohody a spoločne musíme riešiť otázky, ako je rybolov, doprava, energie a finančné služby. Naša ponuka však e, sa nemôže robiť za akúkoľvek cenu. Spojené kráľovstvo musí garantovať e, loajálnu konkurenciu, e, musí rešpektovať európske flotily vo svojich vodách a musí rešpektovať rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. A takisto trváme na tom, aby Španielsko malo posledné slovo v rokovaniach medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ohľadne Gibraltaru, aby E, e, táto situácia bola taká, ako to navrhuje komisia. Náš úspech bude závisieť od toho, či sa nám dokáže presadiť to, na čom nám záleží. Iba s komisiou ako jediným partnerom medzi Spojeným kráľovstvom ktoré, a s plným zapojením Európskeho parlamentu, ktorý dá konečný súhlas, môžeme zachovať so Spojeným kráľovstvom takú úroveň jednoty, aká existovala doteraz. Zároveň musíme chrániť jednotný trh a štyri slobody vrátane e, voľného pohybu občanov. Nezabúdajme, že náš projekt stojí na základe kompetencie kompromisu a záväzku, ktorého e, hodnoty sú e, presne opačné, ako to prejavujú niektorí britskí lídry, e, ktorí, u ktorých prevláda nacionalizmus a falošné predstavy. Našou povinnosťou je brániť demokratické princípy a základné slobody, ktoré umožnili, aby náš európsky projekt išiel vop dopredu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda Taras Renew Europe, pani Pani Luazo, e, dve aj pol minúty, nech sa páči. E, Veľká Británia sa rozhodla opustiť Európsku úniu a my sme sa rozhodli ju posilniť. Samozrejme, môže to byť isté protirečenie, pokiaľ ide o budúcnosť našich vzťahov, ale ja si myslím, že nie pretože my rešpektujeme voľbu Brito, britských občanov. E, Vy voľbu nielen opustiť e, Európsku úniu, ale aj spoločný trh a colnú úniu. To je radikálna zmena, ktorú treba rešpektovať, ale sú tam dôsledky, ktoré e, zmenia naše vzťahy, ktoré sme dlhodobo budovali. Samozrejme, že my nechceme ísť na úkor e, záujmov. My sme partneri, sme prvým partnerom v obchodnej, ale aj ľudskej výmene. E, zemepis je tvrdohlavý, fakty sú rovnako tvrdohlavé a musíme sa na ne pozrieť e, priamo. Klimatické zmeny, terorizmus, kybernetické útoky a vírusy sa vysmievajú hraniciam a preto musíme pokračovať spoločne. Musíme hľadať nové spôsoby, ako spoločne pracovať, lebo keď sa oddelíme, tak všetci stratíme. Sme pripravení úzkému, solidnému a trvalému partnerstvu so Spojeným kráľovstvom, ale rovnako sme pevne presvedčení, že a máme svoje presvedčenie, ktoré Brexit nemôže spochybniť. My máme vysoké normy na ochranu spotrebiteľov, pracujúcich, E, súkromného a osobného života našich občanov a, aby sme, a takisto aj na ochranu našej planéty. A nie sme pripravení kupčiť a e, negociovať. A preto budeme za tieto veci naďalej bojovať. To, čo my podporujeme v rokovaniach e, so Spojeným kráľovstvom, je ilustráciou nášho presvedčenia. My ponúkame bezprecedentné partnerstvo na výške toho, čo chceme. A chceme e, mať také dohody ako s inými partnermi EÚ. Pretože, a ešte niečo viac, pretože Spojené kráľovstvo nie je pre Európu Kanada ani Singapur. Je to bližšia krajina, a je tu oveľa viac vzájomných závislostí a Brexit nezničí ani e, spojenia v ekonomike, kultúre, ani európsku konštrukciu. Ďakujem. Eh, Ďakujem. A teraz za skupinu ID, pán Kofod. Jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Spojené kráľovstvo zostane našim spojencom a najúžším spolupracovníkom. Chcem vyjadriť o úctu našim britským e, kolegom a e, samozrejme budú mať možnosť sami si určiť e, vzťahy budúce s vlastnou krajinou a to, komu dovolia vstúpiť do svojej krajiny a poskytovať tam služby. Pokiaľ ide o obchod pre Dánsko, je dôležité, aby sme sa postarali o najúžšie čo možno part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 Eh, um, chceli sme predsa, chceme predsa eh, mať dobrý obchod so Spojeným eh, kráľovstvom. Spojené kráľovstvo pri Brexite povedalo jasne, že neodchádza zo sveta, že odchádza len z európskeho systému. A ja si myslím, že to je mm, celkom sympatické a dúfam, že sa nám podarí dopracovať sa k mm, dobrej dohode s Spojeným kráľovstvom, aby sme mali partnerstvo v prospech prospech eh, Britov aj eh, nás a partnerstvo so spoločnými hodnotami, eh, spoluprácou na základe našich spoločných hodnôt zdravého súdku a nie podľa európskeho federalizmu, ktorý tu zažívame niekedy v tomto parlamente. Pán Lambert, drahí kolegovia, dve veci. Poprvé, E, Spojené kráľovstvo a Európska únia sú geografickými susedmi, to sa nezmení a my musíme naďalej udržiavať úzke a priateľské vzťahy ako doteraz. A Spojené kráľovstvo e, tam nie je nacionalizmus. Európska únia má vo Británii veľa priateľov. V obchodnej oblasti e, ambície EÚ a Spojeného kráľovstva sú antagonistické, pretože Spojené kráľovstvo chce prístup na náš trh, ale odmieta e, reglementárne pravidlá, ktorými, ktoré sú záväzné pre EÚ. Takže my by sme mali byť v tejto oblasti kreatívni. Hneď to vysvetlím. Všeobecné pravidlá pre e, voľnú e, výmenu sú e, vlastne reglementované tak, že sa vlastne zaokruhujú smerom nadol, e, sú tam hľadiska environmentálne, fiskálne a tak ďalej. My môžeme e, mať výmenu s Britániou, takže robíme presne toto isté. Dnes legislatíva medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sú v jednej línii a napríklad pokiaľ ide o ochranu e, privátneho života a sociálnu oblasť, tak tam má EÚ väčšie ambície, ale sú iné oblasti, kde má Spojené kráľovstvo vyššie ambície, ako napríklad v niektorých oblastiach environmentálnej politiky alebo bankovej regulácie. A my môžeme vytvoriť také pravidlá, kde obaja partnery sa zaviažu aplikovať tie ambicioznejšie e, ciele, E, toho druhého, to znamená ambicioznejšie v zdravotníctve, ochrane životného prostredia, životnom prostredí, zdravotníctve a tak ďalej. To znamená, že budeme aplikovať niveláciu smerom nahor. A predstavte si, že to by mohlo mať skvelé účinky a mnoho našich občanov by si to dnes želalo. A tak ako, tak ako to v dohode, o ktorej budeme hlasovať čoskoro s Vietnamom. Ďakujem, pán Epping, za EKR 1,5 minúty. Spojené kráľstva Británia eh, vstúpili do náročného eh, roku ehm, to hovorí, e, majú za cieľ ustanoviť e, právne pravidlá, ale ide tu e, o viac. Mnoho vecí robí starosti na oboch stranách mestského prielivu. EU demokracia nie je veľmi odlišná od toho, čo kedysi vládlo čínskemu impériu. Britská mienka je trochu iná eh, byť v eh, eh, impériu, im umožnilo mať dôveru v to, že ešte stále tým impériom sú, ale chceli mať iné pravidlá, preto odišli. EÚ e by nemala byť zatrpknutá. Brexit je hotovou vecou a teraz sa musíme postarať o obyvateľov. Musíme sa sústrediť na tie hmatateľné vzájomné výhody, benefity a nie o ne nejaké eh, eh, pocity. Nemali eh, by sme eh, nadhodnočovať a preceňovať eh, veci týkajúce sa trhu. Výsledky budú hmatateľné len vtedy, keď tá politická vôľa sa zrealizuje a preto je na čas vyjednávať. A vy, pán Barnier, ste veľmi skúseným vyjednávačom. Mm, je mm, toho málo, čo nás delí, len 30 kilometrov mora, ale stále ktoré nás delia svety. Pán Širdevan Gue, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pri rokovaní o budúcich vzťahov so Spojeným kráľovstvom a s Európskou úniou nejde E, len o to, ako budú vyzerať e, budúce ekonomické a obchodné vzťahy. Ide tu o, viac. Ide tu vlastne o budúcnosť Európskej únie. Nechápte e, ma zle. Nie je to už nejaká definitívna hra. Tie, tých 11 mesiacov bude veľmi dôležitých a môže sa veľa vecí zmeniť a rozhodne sa o tom, či členstvo v Európskej únii vôbec bude atraktívnym modelom alebo či bude atraktívnejší lepšie byť mimo. A doteraz v tejto rozprave chýba jeden ústredný aspekt. A síce nie je to v končnom dôsledku hospodárstvo, kolegyňa a kolegovia, ale sú to naši občania, tzv. jednoduchí ľudia, ktorí rozhodnú o tom, ktorý z modelov je pre nich atraktívnejší. To sme sa naučili z Brexitu. A e, tento náš mandát pri e, vyrokovávaní nových podmienok musí zohľadňovať záujmy nášho britského e, ľudu. My sme jasne proti e, daňovému dumpingu, proti zhoršovaniu podmienok na trhu a práce. Nikto nepotrebuje ďalší daňový dumping, zhoršovanie podmienok hospodárskej súťaže, pretože trpeli by tým len naši zamestnanci, takže chceme ďalej sa zasadiť za mier v Severnom Irsku a za pokračovanie mierového procesu. Ďalšie aspekty, napríklad spolupráca v vojenskej oblasti, vzťah z NATO, sme tam za dobrú e, spoluprácu a v mene našich voličov sa zasadíme o dobrú dohodu. Stále musíme mať na zreteli, že ešte stále je možný Brexit bez dohody. Teraz sme si vypočuli e, rečníkov všetkých politických skupín a teraz jednotliví e, rečníci. Ďakujem, vážený pán predseda. E, počas prechodného obdobia cena Brexitu môže presiahnuť HDP Spojeného kráľovstva. A to potvrdzuje presvedčenie všetkých tých, ktorí hovoria, že Brexit je z ekonomického hľadiska bláznovstvo. E, e, e, britská ekonomika zostane jednou z najdynamickejších ekonomik pred našimi dverami. A v správe navrhujeme niečo, čo ide nad rámec všetkých doterajších obchodných dohôd. Voľné oslobodenie od cieľ a poplatkov by malo zaviesť e, spravodlivú e, konkurenciu v oblasti reglementárnej, fiškálnej, environmentálnej a sociálnej. E, dnes by to vlastne mala byť prvá liga a dnes sme v prechodnom období a preto potrebujeme arbitra, ktorý bol, by bol na úrovni tejto situácii. Pre parlament je jasné, že pokiaľ ide o európske E, právo. Možno by bolo dobre pozrieť sa aj na iné veci, ako je európske právo. Je jasné, že Spojené kráľovstvo nebude môcť obnoviť svoju, e, svoje členstvo v jednotnom trhu, ale, ale samozrejme, že naše partnerstvo bude závisieť aj od toho, čo nám vnúti, vnútia naši britskí partnery. Ďakujem pekne. Vít vítam mm, a pozdravujem našich e, spoluobčanov a dávam slovo kolegovi Pereirovi. Pani e, predsednička. Budeme tu rokovať o tejto, o tomto veľmi dôležitom uznesení a síce o, o navrhovanom mandáte na rokovanie o novom partnerstve so Spojeným e, kráľovstvom 103 e, e, ustanovení. Najdôležitejšia je titulná strana signatári tých najväčších politických skupín v našom parlamente. Musíme preukázať ukázať, že v tomto parlamente je veľká podpora tomuto uzneseniu a že chceme eh, hájiť a brániť naše spoločné eh, vízie. Vyzývame členské štáty, aby urobili eh, takisto, aby odmietli bilaterálne vyjednávania a aby sme e, rokovali ako blok s komisiou a s pánom Barnierom ako našim hlavným vyjednávačom. Máme jasno v tom, čo chceme dosiahnuť. E, je to veľmi rozumné, e, sú to veľmi rozumné ekonomické, politické vzťahy a určite chceme zabezpečiť otvorenú, férovú hospodárskú súťaž, rovnaké podmienky pre e, e, e, všetkých a žiadny pokles európskych štandardov, napríklad environmentálnych, noriem ochrany, bezpečnostných štandardov a tak ďalej. Toto zamietame. Určite, ak takéto niečo zametne e, britská vláda, bude to mať e, primerané dôsledky, e, pokiaľ ide o prístup Spojeného kráľovstva na náš trh a pokiaľ ide o ambície našej obchodnej dohody piliere našej, eh, našho budúca vzťahu so eh, eh, Spojeným kráľovstvom už boli dohodnuté v dohode o vystúpení a tak aj pokiaľ ide o Jirsko. Takže budeme sa teraz snažiť o dobrú dohodu do budúcnosti, ale takisto zabezpečíme v plnej miere implementáciu tých záväzkov, ktoré sú ustanovené v existujúcich dohodách. Ďakujem pekne, pán kolega Petersen za reňu.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 smutný deň, keď e, takáto veľká krajina sa rozhodne, e, že odíde. Je to smutné pre nich, je to smutné aj pre nás. Na druhej strane je e, dobrou vecou, že uznesenie, o ktorom tu dnes diskutujeme, je také komplexné a že sa k nemu dopracovala taká veľká väčšina Európskeho parlamentu, pretože to vysiela veľmi dôležitý politický signál, že my v Európskom parlamente chceme mať súbor férových pravidiel pre našu budúcu spoločnosť spoluprácu, no, tie tzv. rovnaké pravidlá pre všetkých. Preto je dobre konkurovať si na, rovnaký, na rovnakej úrovni e, noriem a štandardov v oblasti e, obchodu, životného prostredia a tak e, ďalej. Mm, a nebude to fungovať s tými nižšími daňami, ak Spojené kráľstvo bude zároveň očakávať, že bude mať voľný prístup na náš trh, ale aplikovať iné pravidlá. Takže musíme naozaj veľmi starostlivo sa postarať o túto rovnováhu. Ehm, naozaj veľmi e, čoskoro sa objavia veľké výzvy, pokiaľ ide o rybolovnú e, politiku. Je to oblasť e, hospodárska, z ktorej žijú mnohí obyvateľia a budúca dohoda nesmie byť videná izolovanie aj od riešenia tejto problematiky ambíciou našou je, e, že chceme mať silné partnerstvo, e, ktoré bude na prospech všetkým. Ďakujem pekne a nasleduje pán Bej. Samozrejme, musíme mať privilegované vzťahy s Britániou, brániť našu spoločnú civilizáciu, ktorá nás tomu prizýva ale nemôžeme vo všetkom ustupovať. Pán Barnier, vy ste navrhli, aby sme zrušili všetky colné poplatky a všetky kvóty, lebo ide o jeden kontinent. Tu ide o voľnú výmenu. A Filip Lambert urobil rovnaký návrh. Vy chcete voľnú výmenu s celým svetom aj s Vietnamom a neakceptujete skutočnosť, že Spojené kráľovstvo už nie je členom EÚ. Je tu riziko, že Veľká Británia sa stane e, vstupnou bránou produktov z celého sveta zlej kvality, ktoré budú k nám vstupovať. A e, musíme si uvedomiť, že napríklad britské firmy e, zaoberajúce sa rybolovom realizujú 30 svojho obratu vo Veľkej Británii. Podobne je to aj naopak. Ja viem, že metódy Trumpu, Trumpové metódy si neocenujete, ale fungujú, lebo naši e, rybári majú právo na ochranu, ktorú neustále odmietate. Brexit je tou príležitosťou, keď to možno zmeniť. Ďakujem a teraz nasleduje e, kolegyňa Reintke. Ďakujem, pani predsednička. Musím byť oprímna, je to veľmi špecifická situácia, pretože poprvýkrát tu diskutujeme o Brexite v tomto parlamente bez toho, že by boli prítomní naši britskí eh, kolegovia. Musím eh, povedať, že eh, ich veľmi postrádam, tých, čo tu sedeli nedaleko mňa. Je to veľmi smutné, že sa tento Brexit deje. Ja som vďačná za môj rok pobytu v rámci e, štipendia Erasmus v Edimburgu. E, ja naozaj si veľmi vážim tie naše vzťahy a mali by sme si ich vážiť aj do e, budúcnosti. Tie ekonomické veci budú veľmi dôležité do budúcnosti, ale keď chceme tie pevné základy vytvoriť, musíme sa pozrieť aj na ďalšie problémy. Musíme bojovať o to, aby Británia zostala v programe Erasmus. Mladí ľudia nevolili Brexit a bolo by zle, keby sme im vzali túto možnosť. Eh, mm, chceme predsa vytvárať dobré vzťahy, silné vzťahy do budúcnosti a preto by sme sa mali snažiť bojovať eh, eh, za nich, aby tí mladí Briti mohli potom bojovať opäť o cestu späť k nám. Ďakujem pekne. A teraz nasleduje pán Krasnodebský na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tento návrh uznesenia obsahuje e, e, rôzne veľmi tarefné závery a e, EKR ich môže podporiť podporiť. Čo nás znepokojuje, je duch tejto e, rozpravy, e, výmena argumentov medzi Londonmi a Bruselom e, v nás nenecháva dobrý pocit. A je preto zjavné, že krajina, ktorá nie je členom EU, nemôže požívať tie isté výhody. Eh, Spojené kráľovstvo samozrejme zostane veľkou európskou krajinou, ktorá je prepojená so mnohými eh, ďalšími európskymi krajinami, históriou, eh, priemyslom, v oblasti bezpečnosti a tak ďalej. A tiež tou tmavou našou kapitolou v dejinách v 45. roku v minulom storočí sa Británia zasadzovala za naše oslobodenie. Takže je v obojstrannom našom záujme záujme máte, čo možno najlepšie vzťahy so Spojeným kráľovstvom. Ďakujem pekne a teraz nasleduje pani Nueva. Ďakujem pani predsednička. Odchod Spojeného kráľovstva nám dáva možnosť, aby sme neopakovali tie chyby, ktorých sme sa dopustili. Neistota, ktorú teraz prežívame, by nás mala posilniť v tom, že európsky projekt je našou budúcnosť. My nemôžeme stávať na tých modeloch, ktoré zlyhali. Teraz máme zodpovednosť e, venovať sa ľud právam našich ľudí. E, e, 140 tisíc eh, Španielov teraz žije vo Spojenom kráľovstve a nás zaujímajú takisto občania, ktorí každý deň prechádzajú hra, hranicou do Gibraltaru. A my nemôžeme e, prijať eh, sociálny aj fiškálny dumping. A v tomto mandáte by sme sa mali snažiť o zmenu E, pozícii mali by sme viac anticipovať konflikty a nemali by sme nechávať všetko len na to, aby za to platili naši obyvateľia. Mali by sme sa zamerať na ochranu občianskych práv, environmentálnych, poľnohospodárstvo, aby sme sa vyhli e, vykorisťovaniu našich občanov, aby sme sa nestali len výmenou mincov. Ďakujem pekne. Nasleduje pán e, Tajani na minútu 30. Text, o ktorom budeme hlasovať a ktorý má posilniť jednotu e, našich krajín. My chceme podporiť Michela Barniera e, v jeho e, práci. V prvom rade treba chrániť vnútorný trh. Spojené kráľovstvo nemôže byť trojským koňom, nemôže ignorovať pravidlá a normy. Dôležité je chrániť občanov a podniky a rovnako treba garantovať zdravotnú starostlivosť e, a zdravie európskych občanov a zakázať vstup, vstup takých produktov z Británie, ktoré nesplňajú e, naše normy. My, Taliani, chceme jesť parmigiano a nie parmezán. E, a myslím, že to zaujíma všetkých Európanov. Rovnako treba chrániť aj práva v oblasti dokumentov, papierových, nielen aj elektronických, rybolov, e, e, mier v Írsku, Španielov v Gibraltáre a samozrejme treba spolupracovať v boji proti terorizmu. Musíme sa vyhnúť tomu, aby sa Spojené kráľovstvo stalo európskym Singapúrom a aby, aby nemalo jasné pravidlá proti e, praniu špinavých peňazí Musíme si uvedomiť, že Londýn opustil Európsku úniu, ale zostáva v Európe. Ďakujem a pán Lange. Ďakujem, pani predsednička. Uznesenie ukazuje, že sme pripravení rokovať. A myslím, že to vieme naozaj zorganizovať tie rokovania za 9 mesiacov. Je to trošku iné. Obyčajne máme dvoch rôznych partnerov, ktorí sa tak povediať, zbližujú, dohodujú sa na spoločných štandardoch alebo uznávajú si navzájom štandardy. A teraz máme vlastne harmonizovaný systém a musíme sa rozhodnúť, že nakoľko sa môžeme od seba vzdialiť. Preto je to trošku pohodlnejšie ako pri iných rokovaniach o obchode. Preto tie tri piliere e, obchodných rokovaní treba e, brať do úvahy. Našim spoločným cieľom je colná únia. E, to môžeme E, myslím, skonštatovať, e, že ide o produkty z Británie, ktoré sú naozaj britskými, teda e, aby to neboli z tretich krajín produkty, ktoré prichádzali do EÚ. Po druhé ide o štandardy produktov a služieb. Tu máme jasný súbor pravidiel, čo sa týka ochrany spotrebiteľa, čo sa týka ochrany zdravia, štandardy SPS, tie sa absolútne žiadnym spôsobom nebudú spochybňovať. Čiže myslím si, že aj tu bude jednoduché dohodnúť sa. Tretí pilier je podľa mňa ten najkomplikovanejší. Samozrejme, e, sú pod, je potrebné uh, diskutovať aj o pravidlách týkajúci sa obchodu, aby nedošlo k nejakému skresleniu. Ale uh, teda to je otázka rovnakých uh, pracovných práv, ekologických štandardov, potom je tu, pra, potom je tu otázka pravidel hospodárskej pomoci a, pardon, štátnej pomoci a e, toto potrebujeme, aby nedošlo k skresleniu hospodárskej súťaže. Ak dôjde k skresleniu hospodárskej súťaže, tak bude potrebné zaviesť cla, aby sme, tomu, aby sme to vyrovnali. Je absurdné myslieť si, že bude tu nejaký dumpingový ostrov na druhej strane Lamanského prielivu eh, eh, a že to len tak zoberieme. Ďakujem pán Garikano Riniu. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán Barnier, za vašu prácu, za vaše slova. EU a Spojené kráľovstvo eh, začína nové partnerstvo, ktoré dúfam bude plodné a chcem vyslať veľmi jasný odkaz Spojenému kráľovstvu. Tento parlament nedovolí aby sa Spojené kráľovstvo stalo e, nejakým daňovým rajom alebo pračkou špinavých peňazí e, len hneď za pobrežím Európy. Pripomínam odsek 21 uznesenia. Tu sa uvádza, že sme pevne presvedčení, že Spojené kráľovstvo by malo dodržiavať štandardy e, týkajúce sa zdanenia a legislatívy proti praniu špinavých peňazí EÚ, aby prijali aj opatrenia na boj proti vyhybaniu sa daní. Máme tam britské teritoria ako Bermudy, Kajmany a a tak ďalej, kde sa neuplatňujú e, dáne na vklady a, a tak ďalej. Pán Barnier, pre Európu je to existenciálna otázka. Ak dopustíme vyhybanie sa plateniu daní, praniu špinavých peňazí za eh, hranicami Európy, tak bude ohrozený náš eh, spôsob života. Takže toto je pre nás najväčšia eh, priorita. Ďakujem pekne. Nasledujúci rečník pán kamponomesi. Ďakujem, pán predseda. Je tu veľké pokrytectvo. Je jasné, že zajtrajšie uzniečenie je veľmi dobre napísaným textom pred dvoma týždňami sme sa stretli v zasadacej sále v Bruseli. Niektorí e, z vás prelievali slzy. A toto je taká schizofrenická situácia. Tieto slova použila aj predsednička e, komisie, keď hovorila o priateľoch, priateľoch, priateľoch, o ľuďoch, ktorí e, tri roky to naťahovali. My sme stratili tri roky, mohli sme oveľa rýchlejšie pokračovať, keby E, keby sme neboli, e, sa krmili planými nádejmi, že Briti sa pomýlili a tak ďalej. Teraz budeme, dnes budeme e, schváľovať obchodnú dohodu s azijskou krajinou, ktorá je veľmi odlišná od situácie, aká je v Spojenom kráľovstve. Nezabúdajme, E, že tu máme aj Spojené štáty a európske produkty sa e, takisto exportujú do Spojeného kráľovstva. Ďakujem, ďakujem pani predsednička, pokračuje pán Buržua, dámy a páni. Teraz musí konať komisia veľmi rýchle a rozumne a musí takisto konať pragmaticky, aby e, v, tomto, mm, v rámci tohto širokého mandátu dosiahla výsledky. My plne dôverujeme Michelovi Barnierovi, ktorý doteraz odvádzal perfektnú prácu. My teraz potrebujeme bezbariérovú obchodnú dohodu, ktorá bude rešpektovať naše červené línie. To znamená, že E, treba, aby tá zmluva bola integrálna, predvídateľná a rybo, v, rybolo, v oblasti rybolovu, obrany a tak ďalej. Európska komisia teraz musí sa vyjadriť k spolupráci so Spojeným kráľovstvom v energetickej oblasti v Severnom mori ak tu dôjde k nejakému prerušeniu spolupráce, bude to veľká chyba. My musíme spolupracovať v energetike a, a oceánmi. Ďakujem, pani predsednička. Všetci si uvedomujeme, že mnohé dôležité aspekty nášho vzťahu k Spojenú kráľstvu treba momentálne upraviť. Je to našou úlohou v prospech našich občanok a občanov, našich sociálnych, ekologických a kultúrnych e, e, rozmerov. Preto ide menej o dohodu o voľnom obchode a viac o férové, férové a inkluzívne obchodné vzťahy. Považujem za povážlivé všetko to upraviť v jednom, v jednej asociačnej dohody, ako to bolo e, v prípade té typu otázky spolupráce, e, ozbrojených síl, e, policajnej spolupráce, úprava leteckého vzdušného priestoru. To nesmie byť vyňaté z parlamentnej kontroly a apelujem na radu, Vytvorte transparentnosť, zachovajte demokratické nároky a chválim prístup komisie e, zakotviť e, ciele udržateľnosti OSN, e, aj klimatické ciele a dátovú ochranu. Nebrzdíte ambiciózne budúce zámery v oblasti bezpečnosti a klímy a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz za EPP pán González. Ďakujem, pani predsednička. Keď niekto organizoval Brexit, to bolo preto, aby odišiel a nie, aby tu zostala za iných podmienok. Spojené kráľovstvo nemôže mať viac výhod, keď je vonku, ako mal, keď bol dnu. Tri roky sme ľutovali, že odchádzajú a teraz už sa nemôžeme nechať unášať nostalgiou, že odišli. Teraz je to tretia krajina a rokujme s nimi tak tvrdo ako s ostatnými tretími krajinami. Bráňme seba, e, bojujme za dekolonizáciu Gibraltaru, e, chráňme našich e, rybárov, ktorí každý deň E, riskujú život, aby si zarobili na chlieb. Bráňme našich poľnohospodárov a naše výrobky. Ak britskí politici chceli, aby sa ich krajina stala treťou krajinou, tak zaobchádzajme s nimi ako s treťou krajinou. Spojené kráľovstvo odišla, odišlo z Európy a nedovolme, aby sa stalo ázijským tigrom pred našimi dverami. Prepašte, pán eh, Petersen, Myslím, že ste si na telefóne nevypli baterku. Aha, ďakujem. Takže ďakujeme pekne. Teraz poprosím o slovo ďalšieho rečníka, pána Piculu. Hola. Ďakujem pekne. Európsky parlament musí jasne predstaviť svoje priority o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom. Eh, je eh, možné vôbec dosiahnuť dohodu do konca roka? Aká to bude dohoda? Treba eh, zdôrazniť, že žiadna krajina mimo EÚ nemôže mať tie isté výhody ako krajina v EÚ. Dohovory sa zakladajú na štyroch základných slobodách a ide tu o to, aby sme pracovali tak, aby to bolo v prospech občanov EÚ a Spojeného kráľovstva. V kontextu v kontexte vonkajších vzťahov. Dúfam, že Spojené kráľstvo ako stály člen Bezpečnostnej rady NATO bude aj naďalej s nami e, mať rovnaké e, ciele. To isté sa týka aj civilnovojenských e, misií, harmonizácie sankcií, dohovoru s Iránom, dohovoru o kontrole zbrania, nešírení atomových zbraní. Dúfam, že EÚ v rámci týchto dohovorov bude sa snažiť o čo najúspešnejší výsledok. Ďakujem ešte raz britským kolegom za ich eh, prácu pri príjmaní noriem, ktoré našim občanom zlepšili kvalitu života. Dnes je na čase začať budovať naše budúce vzťahy s britskými priateľmi. Pozrime sa teda na naše spoločné zájmy a ciele, aby sme eh, skonštatovali, ako ich najlepšie vyriešiť, aby sme sa nepozerali iba na to, čo nás rozdieluje. Preto trvám na ambicioznej dohode o voľnom obchode, ktorá vytvorí správne podmienky na otvorenú a férovú hospodárskú súťaž. Samozrejme, tretia krajina nemôže ťažiť z rovnakých výhod ako členské štáty EÚ. Otvorenosť našich trhov musí priamo korelovať s ochotou Spojeného kráľovstva zosúľadiť sa s pravidlami a štandardmi EÚ. Je podstatné, aby EÚ naďalej stála jednotná. Musíme si zachovať naše vysoké štandardy, musíme mať jasné pravidla týkajúce sa štátnej pomoci a konkur a hospodárskej súťaže a e, dosiahnuť e, dohodu o rybolove ešte pred letom. E, ľutujem Brexit a budem ho ľutovať, ale teraz je na čase začať budovať nový vzťah. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec David. Vážená pani Vážená pani predsedajúca, obávam sa, že veľmi veľa nadšencov pre integrovanú Európsku úniu bez národov a hraníc sa chce pomstiť za Brexit. Pán Verhofstadt povedal jasne, že Spojenému kráľovstvu nemala byť v ničom priznaná autonómia. Dnes je Spojené kráľovstvo členom e, Združenia voľného obchodu, takže Európska únia ho nemôže obmedzovať v obchode s priemyselnými výrobkami. Ako nástroj tu zostáva kamionová doprava, finančné služby a poľnohospodárstvo. E, v dobe internetového bankovníctva nemožno prekážať britským e, bankám prekážky v oblasti poľnohospodárstva môžu mať horší dopad na Európsku úniu, podobne ako v prípade sankcií Ruskej federácie. Spojené kráľovstvo sotva stojí e, za e, poškodzovanie svojho poľnohospodárstva dovozom za dumpingové ceny. Spojené kráľovstvo bude menej poškodené ako EÚ. Ďakujem, vážená pani predsednička. Kolegovia, skončil, skončil sa odchod Veľkej Británie, teraz treba pracovať, pripraviť obchodné a ekonomické dohody, ktoré budú garantovať práva našich občanov, práva loviť v britských výsostných vodách, teritoriálnych vodách, e, výmena poľnohospodárskych produktov s Veľkou Britániou, súdna spolupráca, obchodné dohody a tak ďalej. Rokujme silne, ale nie menej silne ako s inými tretími krajinami, s ktorými sme uzavreli obchodné dohody. V tomto zmysle si myslím, že nastal okamih, aby sme začali bojovať a skoncovali s procesom dekoloni- dekolonizácie Gibraltaru. Španielsko naďalej E, trpí nelojálnymi fiškálnymi praktikami v dôsledku Gibraltaru. Gibraltar je e, oblasťou prania špinavých peňazí, ktoré pochádzajú z kriminálnych aktivít a my žiadame Európsku komisiu, aby s tým skoncovala. My vieme, E, že je to zodpovednosť e, španielskej vlády, ale my potrebujeme spoluprácu a rešpekt a dôstojnosti a rešpektovanie pravidel. Nech sa páči, ďalšie, ako ďalšie vystupí pani Dante Hübner. Ešte sekundu. Prepačte, nevidela som pána Flanagana. Po eh, voľnej rozprave Catch the Eye dostanete eh, slovo. Dobre, ospravedlňujem sa. Pani Hübner, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem za druhú šancu sa e, vyjadriť k tomu, že finančné služby považujem za kľúčové pre našu budúcnosť e, so Spojeným kráľovstvom. Vieme, že dohoda o voľnom obchode môže mať veľmi malú kapitolu o finančných službách, kde sa vyrieši iba právo na usadenie sa a e, mechanizmy prudential carve-out. A finančné služby E, sú o jednotnom trhu a teraz sa bude teda nejaký ekvivalentný mechanizmus, ktorý ustanoví rámec tohto vzťahu. Komisia pre, má iba niekoľko mesiacov na to, aby pripravila všetky tieto unilaterálne ekvivalentné e, rozhodnutia, ktorých bude asi 40 a treba si uvedomiť, e, ako málo času je na prispôsobenie sa budúcnosti. Bolo vynaložené úsilie aj v tomto parlamente posilniť tento ekvivalenčný rámec ako e, regulačný nástroj v oblasti finančných služieb e, budúceho vzťahu so Spojeným kráľovstvom. E, toto je unilaterálny politický nástroj a budeme potrebovať aj konštruktívnu spoluprácu so Spojeným kráľovstvom a ich orgánmi dohľadu, aby sme zachovali aj integritu našich finančných trhov, aby sme chránili investorov a spotrebiteľov a aby sme zabezpečili všetko potrebné. Tento parlament si však musí uvedomiť aj to, že pre eh, úspešné budúce vzťahy so Spojeným kráľovstvom v oblasti finančných služieb je našou povinnosťou čo najskôr eh, dokončiť bankovú úniu a vytvoriť skutočnú úniu kapitálových trhov. EÚ bude mať autonómiu dohľadu a regulovania, ale to bude mať aj Spojené kráľovstvo. Ako povedal bývalý e, guvernér e, Bank of England, e, Spojené kráľovstvo nebude len tak príjmať nejaké pravidlá. Čiže samozrejme potrebujeme mať úzke vzťahy v oblasti finančných služieb a mali by sme e, e redukovať potenciálne systémové rizika. Ďakujem pekne. Ďakujem. Následuje pán poslanec De Castro. Grazie, Ďakujem, e, pani predsednička a my sme zatvorili jednu z najtemnejších stránok únie a teraz musíme pracovať na tom, aby sme našim občanom garantovali výsledky, ktoré sme dosiahli za 45 rokov. Musíme posilniť naše vzťahy so Spojeným kráľovstvom a založiť ich na rovnosti a e, ochrane životného prostredia, bankovníctva a loajálnej konkurencii. E, Treba trvať na tom, aby dovážané produkty zodpovedali našim e, sanitárnym aj priemyselným štandardom a, a aby e, sme nedovážali e, výsledky, ktoré nepochádzajú z Británie, aby sa Británia nestala trojským koňom a nepoškodzovala ekonomické záujmy našich firiem. My musíme garantovať súčasnú úroveň ochrany a my sme presvedčení, že e, po Brexite nebude vákum, ale Európa bude čoraz silnejšia a bude brániť svojich občanov. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Andrews. Ďakujem, pani predsedajúca. So zmiešanými pocitmi prvýkrát vystupujem